Az EFDD képviselőcsoportnak volt egy... Eh, Skupina EFDD má žiadosť. Please uh, use your micro. Prosím, zapnite si mikrofón. Mne nevadí, keď nám... One of the uh, honorable UKIP. Aby som sklapol. To sa stalo, keď nám tu